Začali by sme hlasovaním o piatich návrhoch e, uznesenia o situácii v Tibete, najmä s ohľadom na seba upaľovanie mníšok a mníchov. Takže máme menovité hlasovanie. Hlasovanie otváram. Hlasujeme o uznesení ako celku. Otváram hlasovanie. Everybody had the chance to vote. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Výsledok je jasný a uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom hlasovania je 6 návrhov uznesenia o Bahrajne. Znovu máme spoločný návrh uznesenia, takže budeme o ňom hlasovať ako o celku. Kto je za, prosím. Kto je proti, kto sa zdržal, jasnou väčšinou prijaté. A na záver prípad Rafa Našit. Znova budeme hlasovať menovite o spoločnom návrhu uznesenia. Hlasujeme o uznesení ako celku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasnou väčšinou prijaté. zo pár oznámov, dovolím si v češtine, dostal som postoj rady v prvom čítaní, odôvodnenie jeho prijatia a postoj komisie trem ustanoveniam pre rybolov v oblasti dohody GFCM. Týmto sa mení nariadenie rady 1967 z roku 2006